Drahé kolegyne, drahí kolegovia, Rád by som vám zaželal šťastný nový rok. 13. výročie Sacharovovej ceny nám ukladá povinnosť uctiť si výhercov tejto ceny, pretože oni symbolizujú všetkých, ktorí na svete bojujú.